vaše pripomienky, takže môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu, to je číslo 7. Implementácia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, výročná správa. Ospravedlňujem sa, že teraz budem veľa rozprávať, ale som správodajcom, takže musím povedať niečo na úvod. Toto je bolo druhá výmena názorov k mojej správe. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať všetkým vám, ktorí prispeli textu, osobitne samozrejme tieňovým spravodajcom. Obdržala som 398 pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému návrhu správy. Predložené pozmeňujúce návrhy podporujú naše pokračujúce úsilie pre ochranu multilateralizmu, pre geopolitickú Európsku úniu a potvrdenie našej globálnej stratégie. Mnohí z vás navrhli, aby sa EÚ mohla stať e, efektívnejšou a silne, silne, efektívnejším a silnejším globálnym hráčom. Je treba posilniť nové nástroje, aby sme posilnili tú koherenciu a aj e, schop, kapacitu našu. Tiež som obdržala viaceré podmienujúce návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia úlohy Európskeho parlamentu, spoločnej obrannej bezpečnostnej politiky, našu politiku rozšírenia, vrátanie Západného Balkánu. Viacerí ste poukázali na e, susedskú politiku, osobitne smerom k východu a budúcu úlohu NATO. Niektoré pozmice sa týkali výzvy rastúcich ekonomických e, síly východnej Ázie, e, ktorý, e, čím vznikajú určité nové hrozby, osobitne v otázke kybernetickej bezpečnosti a tiež aj hybridné hrozby zmeny klímy. Takže e, pracujem teraz na kompromisných návrhoch, aby sme mali tu dosiahli koherentnosť strategickej správy. E, Spolupracujem aj s tými spravodajcami. Máme predpokladané stretnutie vo štvrtok ráno 28. novembra v Štrasburgu. Takže toto by bolo všetko z mojej strany. Teraz by som si vypočul vaše názory k tých 398 pozmenujúcim návrhom. Nech sa páči. A prvý, kto sa vyjadrí, je pán López za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Bez toho, aby som išiel do detailov jednotlivých pozmenujúcich návrhov, ktorých je takmer 400, je niekoľko vecí, čo by som chcel povedať. Chcel som poďakovať za prácu, takže ďaká pán predseda, ďaká pán spravodajca. Myslím si, že si urobil veľmi dobrú prácu. Je to dobré východisko pre naše negociácie a verím, že sa nám podarí pripraviť vynikajúcu správu. My sme sa pokúsili zahrnúť do správy štyri veci. Jedna vec, sme chceli zdôrazniť úlohu EÚ ako globálneho hráča v prospech mieru a bezpečnosti a to silného hráča takého, ktorý využíva všetky svoje nástroje, európska diplomácia, e SVČ, vysoká predstaviteľka a tak ďalej, vysoký predstaviteľ. A aj celú diplomáciu, ktorú máme aj tu v našej, v tom, našej snemovni. Čiže sme chceli zvorazniť tie hodnoty, ktoré podporujú našu zahraničnú politiku alebo sú v, v súlade s našou zahraničnou politikou. A tiež sme urobili určité referencie k tomu, že bude musieť byť svet, ktorý je postavený na pravidlách a multilateralizmus. A to by sme chceli, aby sme v správe uviedli eh, my sme chceli posilniť tento aspekt, e, tento aspekt, čiže agenda 2030, e, NATO, úloha žien, e, miery a bezpečnosti, už ako povedal spravodajca, my uznávame realitu a aká je situácia, že, ktorých momentálne sa nachádzame, že je tu zložitá situácia, sú tu množstvo, je tu množstvo hrozných hrozieb, každý deň sú nové hrozby, hybridné hrozby, zmena klímy, nerovnosti, inštitucionálna nestabilita, útoky na počítačové útoky a podobne. Takže keď to všetko dáme do, vezmeme do úvahy, vieme, že sú tu aj veľk moci po svete, preto aj EÚ musí byť takou, takým silným hlasom, aby reagovalo na tieto všetky výzvy. A potom sú tu niekoľko vecí, kde sa, na ktoré sa odvolávame regionálne. Konkrétne je, sú tu veci, ktoré sú dôležité pre EÚ hľadiska zahraničnej politiky. Niekoľko vecí, o ktorých by som chcel hovoriť. Územná celistvosť, východné sú, krajiny, susedská politika, krajiny v Perskom zálive, jadrová dohoda s Iránom a naše spojenectvo s Latinskou Amerikou a že tento región momentálne sa nachádza vo veľkej nestabilite. Takže toto sú naše pozmeňujúce návrhy a verím, že pripravíme dobrú dohodu dobrú správu, ktorá bude odrážať našu zahraničnú politiku za EÚ. Ďakujem pekne, pán Šabi López. Teraz e, teším sa teda na štvrtok ráno v Štrasburgu. Ďalší na zozname v zareniu. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani poslankyňa Votmans. Ja myslím, ako som už povedala na predchádzajúcom stretnutí, správa je veľmi dobrá, je veľmi dobre načasovaná. Naozaj musíme teraz začať opätovne pracovať s novou komisiou a musíme si určiť naše presne priority. Tu jasne vyjadrujeme, aké tieto priority sú a čo treba zmeniť. Pozmeňujúce návrhy od skupiny Renew Europe sa sústredujú na viaceré veci. Predovšetkým je tu nevyhnutnosť mať e, naozaj hmatateľnej európske vedúcu úlohu alebo to líderstvo. To znamená, že musíme byť naozaj viac jednotení, viac strategickí v našich e, krokoch. Po ďalšie musíme budeme mať samozrejme len jeden hlas, keď budeme hovoriť za EÚ ale to len vtedy budeme mať, keď budeme toto uplatňovať aj v rámci EÚ a potom po tretie nebude, nebudeme sa sústredovať iba na meké z e, e, moci, ale aj na silnú, e, aj, aj na moc sily. A tiež obranná politika je tiež súčasťou našej zahraničnej politiky, tiež potrebujeme mať lepšiu koordináciu medzi vnútornými politikami a zahraničnými politikami a komisia ESVČ, e všetci musia byť proaktívnejší aj preventívnejší vo svojej práci. To je mimoriadne dôležité. Okrem toho sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú e, Severného pólu, e, vesmíru, väčšie zapojenie EÚ do týchto sfér taktiež. A napokon, ako aj vy ste povedali, že my si myslíme, že E, partnerstvo EU-NATO je extrémne dôležité. Hovoríme tu o rozvoji našich vlastných obranných síl, ale spolupráca s NATO je rovnako dôležitá, alebo extrémne dôležitá, aj keď nie každý verí v to isté. Možno americký prezident by sa chcel z toho stiahnuť, ale my by sme e, to mali v tom, v tom pokračovať. Ďakujem pekne, Hilde. Pán Betikofer nie je prítomný. Žerom Revia. Nech sa páči. Ďakujem. Ešte vás neprekvapia moje slova. Chcel by som oceniť kvalitu vašej práce a tiež chcem povedať, že mi bolo veľmi potešením čítať si váš návrh eh, v pozmeňacích návrh našej skupiny je jednak snaha zachovať eh, výhrady eh, krajín členských štátov čo sa týka nástrojov v rámci zmluvy, e, spoločná bezpečnostná politika a tiež e, jednomyselné rozhodovanie členských štátov. Skupina ID e, nemôže akceptovať žiadne snahy ohrozenia suverenity členských štátov. Preto pri čítaní správy mám pocit, že musíme byť obozretnejší u vašej správy. Dosť explicitne chcete posunúť túto spoločnú politiku na federálnejšiu úroveň a, ako som už povedal, tiež chcete presadzovať kvalifikovanú väčšinu. Preto v našich pozícií návrhoch požadujeme, aby národné parlamenty mohli kontrolovať všetky akty schválené v rámci tejto spoločnej politiky. Taktiež sa domnievame, že medzi členskými štátmi by mala fungovať efektívna spolupráca založená na spolupráci medzi zvrchovanými štátmi, ktoré sa dohodnú e, podporovať európsky projekt. A preto sa nevnímame ako súčasť e, tejto strategickej autonómie Európskej únie, ktorá je založená na federalistických krokoch, čo zamietame. Tiež zdôrazňujeme v pozmeňujúcich návrhoch, že jediná forma efektívnej spolupráce medzi európskymi krajinami musí byť založená na pravidle jednomyselnosti a nikdy nie je možné vyhradzať sa krajine, aby zmenila svoju diplomatickú strategickú politiku. Správa presadzuje posilnenie schopnosti Európskej únie konať autonómne v oblasti bezpečnosti a obrany. My skôr uprednostňujeme, aby to vychádzalo e, z politiky spolupráce medzi e, štátmi vychádzajú aj z aktuálneho diania. Zamietame e, tvrdenie správy, na základe ktorého efektívna spolupráca s NATO je nevyhnutná. Práve naopak, my sa domnievame, že e, takéto autonómne konanie v oblasti obrany a bezpečnosti pre členské štáty, e, že by to malo znamenať odsun od politiky NATO výsady Bezpečnostnej rady podľa nás by nemali byť posilnené, nemali by sa posilne mať federálne štruktúry, ale skôr e, individuálne záujmy štátov. E, mala by sa zachovať možnosť veta. Ďakujem. Merci, Jerome. A... Ďakujem pekne, Jerome. EKR. Anna Fotiga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda a z, zároveň aj spravodajca. Môžem vám zablahoželať k práci, ktorú ste doteraz e, urobili a sa teším na, na to, ako bude vyzerať e, ako budú vyzerať tie navrhované kompromisy. Nie je to také jednoduché e, dať dokopy aj spoločn- tieto správy o obranej politike, bezpečnostnej politike v tak časoch takýchto víziev. Ale napriek tomu som pozitívna a plná nádeje, pretože sa nám podarilo úspešne viesť e, hearing pre e, pre dezignovaného vysokého predstaviteľa. Napokon sa nám podal dosiahnuť dohodu a ako aj sa už dos- podalo dosiahnuť konsenzus v mnohých e, otázkach zahraničnej politiky aj počas tejto, tohto legislatívneho obdobia. Takže po tejto naozaj náročnej práci. Verím, že v Štrasburgu sa nám podarí dosiahnuť e, dohody aj dohodu na kompromisoch. Ďakujem pekne. Anna hovorí predseda. Nie je tu nikto prítomný za skupinu GUE. Celá skupina, myslím, že je vo Fínsku, pokiaľ viem. A potom tu ešte máme Radoslava Šikorského pána Bazesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja verím, že ste boli rovnako prekvapení ako aj ja vo Washingtone, že napriek všetkým rozdielom, ktoré tu sú, a to sú niektoré dosť podstatné z nich, medzi republikami a demokratmi v Spojených štátoch súhlasia, sú zajedno v jednej veci, že Spojené štáty sú z sú v globálnom e, boji, v e, generačnom boji s Čínskou ľudovou republikou. O tom, kto bude tu veľmoc. A a, a ten, to úsilie teda e, vyrovnať sa Číne alebo doháňať Čínu, to vlastne je taká, taká partizanská snaha zo strany Spojených štátov. A my si myslím, že Spojené štáty možno budú mať také pokušenie presadiť, pre, presvedčiť nás, e, aby sme zdieľali ich názor voči Číne tým, že e, aby sa exportovali americké spôsoby, metódy a nástroje aj do iných krajín, a to asi aj do Číny, ale Čína nie je obyčajná krajina, je veľmi dôležitá krajina. Keď pouvažujeme o súčasnej situácii a z hľadiska toho, aký je dnes štýl politiky, áno, medzinárodný systém sa zneužíva, e, Američania v tomto majú pravdu, niektoré z investícií, ktoré sa tvária, že sú komerčné, v podstate sú strategické e, štátne investície, e, technológie tiež bola ukradnutá vlastne západným firmám. Porušili sa rôzne predpisy, pravidlá. Pritom a my musíme spolupracovať tak, aby sme to spomalili a preto by som chcel vám odporúčiť a možno požiadať vás o vašu podporu pre môj pozvonujúci návrh 137 a 358, teda tieto dva pozvonujúce návrhy, v ktorých navrhujem, aby sme mali také určité dobrovoľné fórum výmeny informácií, aby sme monitorovali tie obchodné toky a tie transfery technológií týchto menovaných krajín alebo tých krajín, ktoré ide. A takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť to, aby naši konkurenti nemali tú nevy, ne, neférovú výhodu voči nám. Ďakujem. Tak snáď e, sa e, vaša túžba stane môjim príkazom a verím, že sa nám podarí dosiahnuť väčšinu podporu vášho pozmeňujúceho návrhu aj medzi tými spravodajcami. Ja som optimistický teraz e, pán Bazesku. Vă mulțumesc, domnule președinte Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vás predovšetkým by som všet, zaželať vám všetko dobré eh, v tejto správe. A tiež mám, mám niektoré pozmeňujúce návrhy, ale ja eh, vychádzam z tých eh, základov tejto správy. Pozmeňujúce návrhy sú postavené na takom základe, že je potrebné mať viac eh, aj jasnosti, či čisto či jasnosti v našej spoločnej bezpečnostnej obranej politike. To znamená, že to hlavné posolstvo eh, správy by malo byť, že tak to, je tu, by tu mala vzniknúť určitá strategická autonómia, ktorú EÚ potrebuje a pokiaľ budeme mať fragmentovanú zahraničnú politiku, stále budeme sa mať menšie slovo na globálnej úrovni pri rozhodovaní. Preto si myslím, že je tu potrebné mať jednotnú zahraničnú politiku a zmi- opätovné zmierenie tých, ktorí boli v, predtým v, je, v aliancii, ale je treba aj hľadať nových partnerov a podporovať takéto nové partnerstvá. A táto táto myšlienka, aby sme opäť mali konsolidovaný vzťah so Spojenými štátmi, aj s našimi transatlantickými ostatnými partnermi, ako aj s Kanadou. To je myšlienka, ktorá je v niekto bola spochybňovaná v niektorých e, nezrelých vyjadreniach niektorých lídrov EÚ. Preto ja to vyhodnocujem tak, že táto myšlienka konsolidovania transatlantických vzťahov a to som udal aj do pozmenujúceho návrhu, že to je potrebné. A keď budeme pokračovať ešte niekoľko rokov s fragmentovanou zahraničnou politikou, potom strácať, bude EÚ celkovo strácať e, slovo na globálnej úrovni. A v konečnom dôsledku vlastne budeme my len príjemcami politických stratégií z Spojených štátov, Číny, Ruskej federácie a my budeme musieť potom znašať tie dôsledky budeme môcť iba reagovať a nie byť tými, ktorí určujú, tie, určujú, čo sa bude diať a ako sa bude rozhodovať na globálnej politickej úrovni. Ďakujem pekne, predseda. Ešte je tu jedna požiadavka Charlieho sa za EKR. Ďakujem pekne. Ja by som vám chcel poďakovať za veľmi dobre pripravenú správu. A aby som chcel e, povedať, že máte túto európsku perspektívu, ak máme tu z historického pohľadu medzinárodné vzťahy sú jedným z najdôležitejších pri charakteristikách nezávislých krajín alebo národov. Takže my sme predložili podmienujúce návrhy za konzervatívnu skupinu a tu hovorím o konkrétnych návrhoch, aby sme sa zbavili správa VETA pre členské štáty na rade v otázkach zahraničnej politiky a miesto toho, aby mohla byť kvalifikovaná väčšina odôvodne, je tu o efektívnosť, ako sme už hovorili. Ja vidím, že tu je ako si skôr vôľa centralizovať eh, na úrovni členských štátov aby sa hlavné mesta boli vylúčené z e, rozhodovania o tejto politike a to nie je vonkoncom demokratické, pretože je to vlastne v záujme všetkých e, obyvateľov týchto príslušných krajín. Takže ja by som chcel požiadať, e, aby ste zvážili, že či by či by sme neprešlo k takému prístupu, ktorý je na miesto vzťahov medzištátnym, ísť k nejakej jednote smerom aby sme mohli, nemali jednotlivé krajiny v zahraničnej politike, pretože to veľmi spolu súvisí s otázkou e, národnej suverenity takže aspoň ja by som to takto vnímal a moja politická skupina ma podporuje v týchto návrhoch, v tomto výbore predseda. Ďakujem. Takže 28. novembra máme schôdzu ráno v Štrasburgu a tam prejdeme cez tieto pozmeňujúce návrhy alebo budeme sa snažiť čo najviac z nich e, prediskutovať a hlasovanie vo výbore AFED je určené na 4. decembra a na plenárke by to malo byť od 14. do 16. decembra na tejto plenárke. Tak môžeme hneď prejsť v e, správe o spoločnej obranej politike spoločnej bezpečnostnej obrannej politike. Musím sa opäť ujať slova spravodajca sa ospravedlnil, nemôže tu byť prítomný, požiadal ma, aby som vystúpil v jeho mene. A to aj urobím. Prečítam teraz e, jeho vyhlásenie. Pán Danžon sa ospravedlňuje za to, že sa nemôže zúčastniť dnešnej schôdze. Predložil návrh e, výročnej správy o obranej politike pred dvoma týždňami vo výbore. A poslanci z rôznych politických skupín sa vyjadrili, aby e, hodnotili E, text zo svojho pohľadu celkovo takmer 500 pozmeňovacích návrhov bol predložených e, zo strany všetkých politických skupín. Preklad pozmeňovacích návrhov ešte stále prebieha. Budú k dispozícii do konca týždňa tieto návrhy. Potom Danža e, prejde všetky pozmeňovacie návrhy osloví teňových spravodajcov na budúci týždeň v Štrasburgu, aby sa dopracoval ku kompromisom v tých otázkach, ktoré boli najviac predmetov pozmeňovacích návrhov. Všetky vyjadrenia v priebehu dnešnej výmeny názorov sa mu samozrejme posunú a zohľadnia sa. Pán Danžan dúfa, že sa mu podarí konštruktívne spolupracovať s tými spravodajcami, aby sa dopracoval k vyváženému textu. Hlasovanie v výbore AFET je naplánované na 4. decembra a hlasovanie v pléne prebehne v januári teda moja správa v decembri a, a Arnoldova správa je v januári. Obe v decembri. Moja správa sa má odhlasovať v decembri. Správa pána Dážana v januári. Prekvapuje ma to, pretože spravidla to ide spoločne, nie? Dobre. Zistíme si to. Kolegovia, toľko teda vyhlásenie pána Danžana. A teraz nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Kto chce začať? Pán Kobelius. Veľmi krátke vyjadrenie. Je to veľmi dôležitá správa k bezpečnosti. V bezpečnostnej politike je tam mnoho dobrých eh, návrhov, ale Ja by som navrhol, napriek tomu, že e, by sme predložili niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov, ja by som navrhol, aby sme sa pozreli všeobecne, aspoň teda z pohľadu nás, nováčikov tu v Európskom parlamente. E, je tu jedna téma, ktorá si vyžaduje e, objasnenie. Je to koncept strategickej autonómie. Je to čoraz populárnejšie, chápeme to, nie sme až tak proti, ale nie je celkom jasno, čo presne máme na mysli pod týmto názvom. Strategická autonómia pre Európu, kde je potrebná a kde je potrebné na to. To chýba. Niekedy to vyzerá, ako by sme hovorili o snoch, ktoré sa nikdy neuskutočnia. Naozaj sa domnievame, že strategická autonómia EÚ bude znamenať, že Európska únia bude mať strategickú autonómiu v jadrových zbraniach. Ak nie, tak si to musíme jasne povedať, že na to je nevyhnutné. Čo sa týka eh, našich eh, stratégii na odstrašenie, odstrašenie e, jadrovej politiky Ruska. Tak, ako vnímame strategickú autonómiu, to si teda musíme ujasniť, aké ciele sme pripravení si vytýčiť. To by som teda ocenil. Ďakujem. Zatiaľ sa to teda objasnilo. Obe správy sa schvália na januárovej plenárke. Ja som to doplietol. Tiež sa ospravedlňujem za to, že som najskôr dal slovo pánu Gobiliosovi. V skutočnosti začínajú tieňoví spravodajcovia, keďže Arno tu nie je. Myslel som, že to môžeme poneť takto. Najskôr teda tieňoví spravodajcovia pán Arakovač za SAD. Ďakujem. Budem hovoriť v maďarčine. Mother tongue Hungarian. Kedves kolegák. Vážené kolegyne, kolegovia, za SND ako tieňový spravodajca môžem povedať, že čiastočne aj z našej politickej rodiny e, bolo vyslovených viacero pozmeňujúcich návrhov, ale myslím, že doposiaľ spolupracovala veľmi harmonická s pánom Danžalom a už som mu blahoželal aj pri minulej príležitosti a naozaj vykonal veľký kus práce. Budem veľmi stručný. V podstate chcem poukázať na štyri aspekty. A tieto pokladáme za veľmi dôležité. Poprvé, žijeme v epoche, alebo v dobe, keď dochádza k veľkej miere e, napätí a medzinárodných konfliktov. A veľmi dôležité je, aby v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o jej bezpečnostnú a obrannú politiku, aby sme mali čoraz hĺbšiu integráciu. Lebo len jednotný dokážeme čeliť hrozbám, ale keď sa proste rozdrobíme, tak e, určite nebudeme schopní e, reagovať. Po druhé, podobne e, veľká výzva Západný Balkán. Nezabúdajme, že 20. storočie začalo veľmi nebezpečným konfliktom v teda po prvú vojnu a vieme, kde to začalo, kde to vypuklo. A z bezpečnostného hľadiska toto je ozaj dôležitá výzva. Treba riešiť otázky etník a potom pokiaľ sa vyskytne nejaký prázdny priestor, nejaké vákuum, tak Ruská federácia to veľmi ochotne a rýchlo využíva. Takže toto treba tiež zohľadniť. Po tretie, veľmi dôležitá a zaujímavá téma, ktorá tu už odoznela, hybridné hrozby. Pokladám to za veľmi dôležité, aby sme z hľadiska obrany a bezpečnosti, aby sme tomuto venovali osobitnú pozornosť. A po štvrté, v neposlednom rade, dovolte povedať niečo o našej oblasti, našej krajiny. Asi by pomohlo, pokiaľ by rada zmenila väčšinové hlasovanie na kvalifikovanú väčšinu. Aj pokiaľ ide o túto zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ďalej nasleduje za skupinu Renew, eh, ale nie je pritom ich rečník. Preto dostáva slovo Žia eh, Brevie za skupinu ID. Ďakujem. tie isté poznámky v tom istom duchu ako v predchádzajúcej správe. Je to správa príjemná na čítanie, ale je to filozofia, s ktorou sa otožňujeme. Vlastne e, sme predložili pozmeňujúce návrhy v podobnom duchu. Snahy, aby sa zachovala zvrchovanosť suverenita členských štátov pri výkone spoločnej e, bezpečnostnej obranej politiky, tento koncept e, tejto strategické oblasti strategických vojnových kapacít sa musí zachovať tak, aby E, však e, nebol prenechaný priestor Európskej komisii osvojiť si kompetencie, ktoré by mali byť výsostne v rukách členských štátov. Skupina ID podporuje skôr myšlenku spolupráce medzi krajinami a to už dlhodobo e, sa to prejavilo aj tom úspechu podniku Airbus. Kolegovia iste môžu skonštatovať, že takéto dobrodružstvo by už dnes sa nepodarilo presediť Európska komisia E, chce všetko regulovať, e, dohľadať na všetkým, kontrolovať e, a obmedzovať voľnú ruku členským štátom. pretože sme pozniecné návery, ktoré majú za cieľ nahradiť myšlienku strategickej autonómie Európskej únie, tak aby sa to nahradilo formou spolupráce členských štátov a aby sa nevytvorilo DG pre obranu v komisii. Tiež chceme, aby členské štáty mali priestor príjmať svoje rozhodnutie, čo sa týka vybavenia a vojenským materiálom a pre svoje bezpečnostné zložky a ak Albert Camus napísal, ak niečo zle nazveme, takto prispiejeme k e, utrpeniu sveta. Geostrategický e, kontext e, členských štátov EÚ je pod hrozbou kandidátskej krajiny do EÚ a to súvisí s hrozbou, s destabilizáciou. Konkrétne ide o Turecko. Fondy pre obranu sú pod právomocou rady Pritom by e, sa to malo orientovať na podporu spolupráce, e, e, spravodajských služieb, taktiež boju proti kyberhrozbám. Vieme, že naše pozniece návrhy sa oberajú správnym smerom a sú okrem toho v súlade s existujúcimi zmluvami. Dúfame, že bude priestor diskutovať o nich a presvedčiť vás o tom, že naše pozmeňujúce návrhy naozaj sú dobré a že sa slúžia podporu v hlasovaní. Ďakujem. Ďakujeme. Žerom, ešte predtým, ako budeme pokračovať, chcel by som privítať e, e, e, veľmi zásnych hostí. Sedia v zadných radoch našej zasadacej miestnosti. Chcel by som privítať medzi náboženskou delegáciu z Gruzínska. Máme tu zástupcov ortodoxnej cirkvy, moslimskej komunity, arménskej ortodoxnej cirkvy a taktiež e, židovskej komunity v Tbilisi. Ďakujeme za to, že sa zúčastňujete tejto schôdze. Veríme, že sa vaša návšteva Bruselu vydarí a tiež si veľmi ceníme, ktoré sa snažíte prispievať k mieru a k stabilite v geopoliticky nelahkom regióne. Gruzínsko e, má množstvo priateľov vo všetkých politických skupinách tu v parlamente. E, ďakujem, že ste prišli srdečne, vás vítame. teraz dám slovo jednému z našich a priateľov Gruzínska tu v Európskom parlamente, Michal Gáler. Ďakujem. E, teraz sa však nevenujeme téme Gruzínska. Ja budem mať priestor pri večeri sa stretnúť s hostiami a ja ich však v tejto chvíli chcem privítať. 10 rokov som koordinátorom EPP pre bezpečnosť a obranu a preto som sa rozhodol, že predložím aj konštruktívne návrhy k tejto správe, ale chcel by som sa vrátiť ešte k jednej veci, a síce myšlienka strategické autonómie. Áno, myslím, že tieto slova si zaslúžia byť zadefinované politicky, aj keď to nie je právny termín, vyžaduje sa však politickú definíciu. Myslím, že v aktuálnej situácii je jasné, že keď sme v situácii, keď Európska únia rozhoduje o tom, e, či bude aktívna, keď má dohodu z NATO, aby sa využili zariadenia na to. Dobrým príkladom e, je, že pán Erdogan je často opačného názoru. Nemali by sme byť aktívni e, na Balkáne, v Líbii. On to dokáže blokovať, pretože na to rozhoduje jednomyselne, akým pán Erdogan bude mať inú agendu ako my tak vlastne môže blokovať naše kroky, ak nebudeme mať dostatočné miery e, schopnosti konať samostatne ako EÚ a kým budeme na ňom závislí. Podľa mňa strategická autonómia znamená, že musíme mať dostatočný, e, dostatočne silný priemysel, že dokážeme produkovať e, to, čo potrebujeme do veľkej miery sami. Aj to súvisí s otázkou strategickej autonómie. To sú len dva aspekty, ktoré by boli súčasťou definície takéhoto rozsiahleho pojmu, ktorý sa často používa. Ale chcel by som ešte podporiť aj vyjadrenie niektorých kolegov v oblasti bezpečnosti a spoločnej bezpečnostnej obranej politiky sa musíme snažiť byť čo najrelevantnejší. Musíme to posunúť k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou nie preto, aby akákoľvek väčšina mohla prinútiť členský štát e, stať súčasťou vojenského konfliktu, e, do ktorého nemajú chuť sa pustiť. To nie je cieľom ani v pravidlách jednomyselnosti by nebolo možné takto krajinu prinútiť e, zapojiť sa do konfliktu v misii spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky, ak tam takáto ochota nie je. Avšak eh, ak by sa presadilo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, eh, tí, ktorí eh, sa nechcú zúčastniť, mohli by sa zdržať hlasovania a tí, ktorí sa zúčastniť chcú, tak by k tomu mohli pristúpiť ďalej. Čo sa týka zvrchovanosti, zvrchovanosť to neznamená len povedať, čo si želáte, ale tiež to implementovať v praxi. Už sme videli v minulosti, že zvrchovanosť samotná nie je relevantná kto dokáže zvrchovane sám konať? Len si tu dvíhajte národné vlajky, sám za seba nedokážete nič, nič a to sa vzťahuje aj na ten najväčší členský štát, teda zvrchovanosť, suverenita má význam, má váhu len ak konáme spoločne. Ak budeme konať ako celok. Ja by som teda podporil pozmeňujúce návrhy, ktoré budú k textu ktoré sa týkajú prechodu ku kvalifikovanej väčšine. A týmto by som ja prispel k tomuto textu. Ďakujem. Ďakujeme, Michal Galer. Ešte jeden rečník, Charlie Weimers. Ešte Radek Sikorsky potom, takže dva rečníci. Dnesko Charlie. Ďakujem. Chcel by som reagovať na vyjadrenie pána Galera Jediný spôsob, ako presadiť zvrchovanosť, e, je nepresúvať všetky právomoci do Bruselu. Existuje spôsob, e, ako efektívne spolupracovať na medzištátnej úrovni. aby sa e, postupne, dajme tomu, neodstavovali ich vojnové obranné schopnosti. Nemecko a Švédsko, dajme tomu, presadzovali veľmi deštruktívne eh, odzbrojovacie politiky, eh, čo sa týka obrany. Možno by sme mali začať tým, že eh, toto, dajme tomu, zlepšíme predtým, než presunieme všetky právomoci na úroveň EÚ s tým, že členské štáty nebudú môcť ničo vykonať samostatne. Ďakujem. Čo sa týka kvalifikovanej väčšiny a hlasovania toto väčšinou, vy vlastne umožňujete jednotlivým krajinám aby vlastne boli prevalcované inými, ale ja sa chcem pridať k tým poslancom, ktorí e, žiadajú o objasnenie týchto konceptov, konceptov, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe. A krem iného ide o strategickú autonómiu únie. Čo presne sa e, myslí pod týmto pojmom? Znamená to, že Európska únia by mm, mala konať na medzinárodnej sfére? Bude Európska únia schopná, dajme tomu, vytvárať paralelné bezpečnostné štruktúry, okrem transatlantickej spolupráce. Toto je treba si ujasniť. Inak totiž táto diskusia bude e, vyvolávať e, dosť negatívne reakcie, taktiež praktické operatívne aspekty e, politiky bezpečnosti. Táto politická oblasť je spoločnou zodpovednosťou členských štátov EÚ. Chcem sa preto opýtať, ako presne to funguje, či to reaguje na požiadavky Bruselu, bude to um, formou um, povinných príspevkov uh, do európskych uh, ozbrojených síl, tak ako sa to spomína v texte, to je treba objasniť, tak aby sa nešírili obavy u uh, európskych občanov. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Radek Sikorský. Ďakujem. Ja by som chcel odpovedať kolegom, ktorí to bráne národnú bezpečnosť. Chcem len pripomenúť kolegom, že takáto absolútna zvrchovanosť tu už existovala vo vojnových otázkach v 30. rokoch a nie som si istý, či si chceme túto skúsenosť opakovať. Nemyslím, že nám to urobilo dobrú službu. A e, Jeromovi by som rád povedal, naozaj si myslí, že Polsko, moja vlast, má nejaký národný záujem, ktoré by sa týkali Mali, e, Stredoafrickej republiky, to sú teda oblasti, ktoré sú dôležité pre Francúzsko napríklad. Nemáme tam žiadne strategické záujmy a nikdy by sme tam nevyslali naše vojska tak, ako sme to urobili ako súčasťou misií EÚ, ak by sme sa nedomenovali, že sme súčasťou tej istej rodiny a že ak niečo bude dôležité pre nás, tak ostatní tiež e, zaskočia a pomôžu nás, podporia nás. Takto funguje samotná idea Európskej únie. Ak teda chcete byť zvrchovaní takýmto spôsobom, tak sa nespoliehajte na nás, že my vám pomôžeme. Chcem ešte odporúčiť správodajcom, aby koncept eh, európskych eh, bojových jednotiek, eh, keďže teraz už zlyhal, po mnohých skúsenostiach, keď boli núdzové situácie, neboli využité, znamená, že niečo tam nefunguje. Chcel by som teda požiadať o podporu svojho pozmeňovacieho návrhu, ktorý navrhuje, aby sa tento koncept zmenil na nie jednotky. Aby to nebolo na úrovni brigád, ale že by to boli proste e, batalióny, čiže e, prapory na úrovni národnej. A povedzme, pokiaľ je o politické velenie, to by, bola, to by bolo na úrovni Európskej rady a nepozostávalo by to e, pod jednotiek jednotlivých členských štátov, ale že by tam boli len dobrovoľníci z členských štátov potom by sme vytvorili spôsobilosti, ktoré by mohli naozaj politicky mohli byť politicky využívané v prípade núdzovej situácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Ešte? A ešte Žerom nám odpovie a potom tento bod uzavrieme. Len veľmi stručne zareagujem na slova, ktoré tu zazneli, dosť ma prekvapilo, ako e, sa tu narába so slovami, čo sa týka angažovania e, európskych krajín v subsaharskej Afrike. Pre prezentácii možno by sa to mohlo vnímať e, ako obvinenie z neokolonializmu jednej z členských krajín EÚ v subsaharskej Afrike. Chcel by som pripomenúť drahému kolegovi, že jeden z dôvodov, prečo tam sme, je preto, aby sme bojovali proti šíreniu islamistického terorizmu, aby sa to nedostalo na naše e, územie. Ja som presvedčený, že Polsko by iste zasiahlo, pretože Polsku záleží na bezpečnosti svojich občanov, na boji proti teroristickým hrozbám, kdekoľvek sú. To je nepochybne, drahý pán kolega, povinnosťou všetkých členských štátov EÚ. Ďakujem. OK. Dobre. Myslím, že týmto to môžeme uzavrieť. Kolega Danžan sa teší na to, že sa stretne so svojimi tieňovými kolegami. Ako to už bolo spomenuté, bude to 4. decembra na schodzi AFED a na plenárke sa bude hlanovať, pardon, hlasovať v januári. Čiže ďalší bod, rôzne, odo mňa nie je nič, dúfam, že ani od vás, a na budúce sa stretneme takto. AFED bude mať dve osobitné stretnutia, teda 4. a 5. decembra v Bruseli potom spoločné zasadnutie AFED SED. To bude teraz vo štvrtok 21. novembra od 11.30 do 13.00. Bude to výmena názorov z Jean-Pierre Lacroix, ktorý je predstaviteľom OSN zastupce generálneho tajomníka. A ďalej máme AFED 9.2 stretnutie v Štrasburgu na budúci pondelok 25. novembra od 19.00 do 20.30.00 a budeme sa zhovárať s Olegom Sencovom, laureátom eh, Sacharovej ceny za rok 2018. Tým sme dospeli k záveru dnešnej schôdze AFET. Poprosím koordinátorov za EPP, SND, Renew, ICR, ID, aby zostali tu v tejto sále. Samozrejme, nech sa páči, keď chcú aj iné politické skupiny, pretože musíme sa zoberať témou konferencia predsedov. Ďakujem veľmi pekne a prajem e, našim cteným hosťom z, e, z Gruzinska príjemný pobyt v Bruseli a my